Il Presidente! Allora. Care colleghe, e cari colleghi. Vážené kolegyne, kolegovia, všetkým prajem príjemný večer. Otváram týmto e, schôdzu parlamentu, ktorá bola prerušená 22. novembra 2012. Zápisnica a prijaté texty e,